Dobré popoludne, dámy a páni. Dovolte, aby som vás požiadala, aby ste sa usadili. Good afternoon again to everybody. Takže ešte raz dobré popoludne všetkým. Otváram popoludnejšiu časť rokovania. A som veľmi rada, že môžem začať program rokovania výmenou názorov s pani e, Julian Bogner-Strauss, e, úradujúcou predsedničkou rady. A bude to o prioritách rakúskeho predsedníctva Rady Európskej únie. Rakúsko sa ujalo predsedníctva 1. júla, prevzalo ho od e, Bulharska a teraz nás veľmi zaujíma, čo nám môžete povedať o prioritách rakúskeho predsedníctva, o časovom pláne, o niektorých pre nás tu v parlamente a vo výbore regi veľmi dôležitých e, spisoch a som si istá, že odpoviete na všetky otázky, pretože pani Strauss bola poslankyňou Európskeho parlamentu, veľmi dobre pozná postupy a dobré aj zlé zvyky v parlamente. Takže ako obvykle dám pani ministerke slovo na 15, približne 15 minút na prezentáciu a potom budeme pokračovať otázkami, pripomienkami od eh, členov výboru REGI a začneme koordinátormi. Takže pani ministerka, máte slovo. So, herzlichen Dank, sehr geehrte. Srdečná vďaka, veľmi pekne ďakujem pani predsedníčka, vážená zástupkynia predsedničky, vážené koordinátorky, koordinátori, vážení poslanci a poslanky Európskeho parlamentu, dámy a páni. V krátkosti by som chcela E, poukázať na to, že som aj členka Rakúskeho parlamentu a dnes tu e, zastupujem pani Köstinger, ktorá bola tiež dlhoročnou poslankyňou Európskeho parlamentu. V tejto oblasti má tiež veľmi veľa skúseností. No a ja momentálne mám v Rakúsku na starosti ministerstvo, kde som ministerskou pre ženské záležitosti, rodinu a mládež. A pani ministerská e, Kestinger mala tu odprezentovať tieto priority, takže ja na miesto nej to odprezentujem. Pani Kestinger vás pozdravuje, pretože v nedelu sa jej narodil chlapček a srdečne vás pozdravuje. No a jej aj dieťatku sa darí dobre. Asi vás neprekvapí, že ťažisko rakúskeho predsedníctva v rámci politiky súdržnosti sa zameriava na eh, obdobie po roku 2020 a je to naozaj základná úloha pri posilnení hospodárskej, sociálnej súdržnosti Európskej únie. A aj je tu návrh Európskej komisie, je tu tretina európskeho rozpočtu na roky 2020 až 2027 je ústrednou politickou oblasťou Európskej únie. Politika súdržnosti je výsledkom našich hodnôt, našej solidarity medzi členskými štátmi. Mnohé projekty vo všetkých členských štátoch a regiónoch sa takto priamo uskutočňujú na mieste a takto je Európska únia dosiahnutelná, viditeľná pre všetkých ľudí. Európske štrukturálne fondy e, sa zameriavajú na konkrétne miesta a sú veľkou, veľmi dôležitou dimenziou v našom súbore nástrojov. Zameriavame sa na faktory ako infraštruktúra, inovácia, kompetencie a tieto fondy takto e, trošku zmiernili dopady hospodárskej krízy a boli nápomocné mnohým regiónom. Pri riešení tejto krízy nám je jasné, že pri tvorbe rámcových podmienok pre tieto e, koheznopolitické nástroje toto je pre všetky regióny a členské štáty mimoriadne dôležité. Počas rakúskeho predsedníctva teda čakáme s mnohými a konštruktívnymi, rátame s mnohými a konštruktívnymi návrhmi, ale rátame aj s intenzívnymi rokovaniami na úrovni rady. No a potom, keď si vyjasníme nevyjasnené otázky, tak sa zameriame na tie aspekty, ktoré sú potrebné a ktoré sa zamerajú na ďalšiu generáciu e, týchto programov dotačných, aby boli včas pripravené. E, tak ako na začiatku tohto obdobia sme museli konštatovať, že tu boli problémy, tomu sa chceme každopádne vyhnúť. Ďalším ťažiskom týchto rokovaní bude zjednodušenie, zjednodušenie tejto podporia jej kontroly. Bude sa kontrolovať, či navrhované zmeny sa pohybujú správnym smerom, aby sme mali účinnú, ale aj efektívnu implementáciu prostriedkov Európskej únie. Práve zjednodušenie, to je tá požiadavka, ktorú si želajú viaceré členské štáty, najmä preto, aby sme sa vyhli byrokratickej záťaži, tak pre orgány, ako aj pre žiadateľov. Tu je tento cieľ, ktorý sa zameriava na zásadne zlepšené rámcové podmienky podmienky pri uplatňovaní kohezných prostriedkov a to nie len na technickej úrovni, ale je to e, centrálna politická požiadavka tejto reformy. Ja zastávam názor, že toto zjednodušenie implementácie európskych dotačných programov je značným príspevkom k subsidiarite. Tu by som sa už teraz chcela Európskemu parlamentu a najmä členom výboru REGI a e, spravodajcom veľmi pekne poďakovať za ich doterajšiu prácu, ale aj za prácu budúcnosti. Vaše odporúčania pre e, účinnú a zjednodušenú koheznú politiku budú orientačnými bodmi pre nás v ďalších rokovaniach. Ako pravdepodobne viete, na technickej úrovni medzi našimi expertami už prebieha veľmi čulá diskusia. Ide nám o to, aby sme hneď na začiatku zistili spoločné východie body, aby sme sa čo najskôr dopracovali k výsledkom. Vážení dámy a páni, vážení páni poslanci, cieľom nášho predsedníctva je, pri rokovaniach na rade dosiahnu čo najväčšieho pokroku, hoci tento pokrok bude závisieť od rokovaní, ktoré sa týkajú viacročného finančného rámca. My si uvedomujeme, že tieto presuny transakcie a celkový objem, že si to bude vyžadovať zvýšenie e, príspevkov z jednotlivých členských štátov, ale bude si to vyžadovať súčinnosť členských štátov a inštitúcií. No a od tejto ochoty ku kompromisu bude závisieť, či tento cieľ, ktorý je ambiciózny, ale chcel dosiahnuť aj parlament, či to ako celkový balík dosiahneme. Dovolil by som sa vás poinformovať o tom, že na Rade pre všeobecné záležitosti uh, sa plánuje koncom novembra výmena názorov ministrov. Vážené dámy a páni, mimo týchto rokovacích procesov na úrovni rády chceme zabezpečiť kontinuitu pre teritoriálnu agendu a mestskú agendu, e, tiež obsahovú diskuziu k otázkam k európskemu rozvoju miest a vidieka a toto považujeme naďalej za veľmi dôležité. V rámci nášho predsedníctva v tomto kontexte texte sa zameriame na riadenie a implementáciu týchto európskych procesov. Bude sa k tomu konať extra seminár na úrovni generálnych riaditeľov, ktorý je naplánovaný na 13.11. vo Viedni. A práve tieto rozhrania medzi teritoriálnymi a mestskými dimenziami koheznej poli- politiky budú tiež témou. Počas nášho predsedníctva vynaložíme všetko úsilie preto, aby sme presadili trvalo udržateľnú a a dobrú koheznú politiku budeme na všetkých úrovniach viesť diskusie k legislatívnym návrhom a pritom budeme v neustálom kontakte aj s parlamentom Európskej únie a inými partnermi. V nasledujúcich šiestich mesiacoch my budeme motorom Európskej únie a túto funkciu ako koordinátori a ako e, naozaj e, premostitelia budeme sa veľmi snažiť, aby to fungovalo. My sme sa do toho vrhli s plným nasadením a očakávame, že vytýčený cieľ dosiahneme. Silou európskej demokracie je aj Európsky parlament ako spoluzákonodarca, ktorý eh, zastupuje tých 500 miliónov európskych obyvateľov našej politiky E, s pani ministerskou Elizabeth e, Kestinger, ktorá tiež bola poslankyňou tohto parlamentu. Máte určite dobrú partnerku, ktorá sa bude zasadzovať za presadenie požiadaviek parlamentu, pretože je to tá najlepšia partnerka a Eh, a ja v nasledujúcich mesiacoch ju budem zastupovať, eh, dúfam, že na úrovni. Vážení poslanci, páni poslankyne, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a s radosťou odpoviem na vaše otázky najlepším svedomím v mene pani ministerky Elizabeth Köstinger. Ďakujem pekne. Thank you, Madam Minister. Ďakujem, pani ministerka. Začneme otázkami a to koordinátormi v prvom rade, pán Van prosím. Ďakujem veľmi pekne. E, vynikajúce správy ste priniesli. Ako sa volá ten synček? Lorenz Johannes. To sú dve mená. Pekné kresťanské riešenie. Takže všetko najlepšie na diálku a e, my sme to sledovali e, obďaleč, takže teraz sme veľmi spokojní s výsledkom a dúfam, že sa všetko bude vyvíjať podľa očakávaní. Takže vy ste zobra- e, prevzali predsedníctvo od bulharského predsedníctva a mm, už sa nabrala rýchlosť, potrebujeme rýchlo postupovať všeobecné nariadenia. Ako viem, vy ste to zahrnuli do programu viacročných finančných Ehm, rámec, e, pracovný program, o ktorom ste už povedali niekoľko vecí, takže vy sa e, budete snažiť zrýchliť a dosiahnuť e, pokrok o tom rokovacom balíku. V tom rokovacom balíku, takže um, možno bude stretnutie v novembri, pravdepodobne, ako ste povedali, je, máme tu 40 stránok aktivít, ale nenašiel som tam toho veľa o súdržnosti, aby som bol úprimný. E, máme tu tú neformálnu ministerskú konferenciu o súdržnosti, ale v širšom slova zmysle bolo to stretnutie GAG. A ja sa to pýtam preto, lebo tu máme dlhú tradíciu zapájania sa do takéhoto typu aktivít ako, ako výbor REGI a E, počas každého predsedníctva sme uzavrali takú dohodu, na základe ktorej e, sme boli pozvaní na výmenu názorov a nadvezujúce stretnutie v Sofii, e, ktoré bolo veľmi úspešné, trvalo dva dní, ktoré sa týkalo tejto politiky súdržnosti. Mohli by ste byť konkrétnejšie? Našiel som tam dátum 13. novembra. Aká je tam pozícia parlamentu? Vy o nás hovoríte ako o celom parlamente Áno, sme parlament, ale môžete nám vo všeobecnosti povedať niečo o stratégii pre Alpy? Makroregióny. Možno by ste nám to mohli objasniť. A posledná pripomienka z mojej strany. Ja som mal možnosť minulý štvrtok a piatok byť na stretnutí v Innsbrucku e, Týždeň inovatívnych regiónov sa to volalo. A tam som videl to, ako v Rakúsku a aj v iných regiónoch, ktoré tam teda boli zastúpené, sa e, e, skutočne stále využívajú naše fondy. Nepatrí to minulosti, je to vedomostná úroveň, ekologizácia, nové technológie aby sa to skutočne dostalo do reálnej ekonomiky. Videl som kvantové počítačové centrum v Innsbrucku, e, také tie vlajkové lode. A e, tie peniaze boli z horizontu 2020, ale firmy e, sa nezapájajú. Je to veľmi dôležitá nová technológia, keď to porovnáte s Izraelom, Čínou, Spojenými štátmi, tak sme len taká kvapka v mori. Takže E, viac koncentrácie by bolo vhodné. Tie isté veci sa dajú robiť e, všade, ale v rámci regionálnej politiky máme prístup k inteligentnej špecializácie. Takže podporujeme tých, ktorí sa zapájajú, ale Európa potrebuje nielen rýchlosť, ale aj špecializáciu. E, ja viem, že ste sa aj tomu venovali, možno by ste nám mohli načetnúť, aká je vaša filozofia, ale E, ten váš pracovný program v prvom rade sa zameriava na politiku súdržnosti. Je tam nejaké prekvapenie, pokiaľ ide o prizvanie parlamentu do tohto? Ďakujem. E, takže koordinátor za skupinu EPP e a pani Krel, a to je koordinátorka za socialistov a demokratov. Ďakujem pekne, pani ministerka. Teší že dnes mám príležitosť vás spoznať. Áno, právom ste povedali, že kohezná politika je jednou z najdôležitejších pracovných oblastí. Parlament eh, sa rozhodol, že bude pracovať veľmi rýchlo. Samozrejme by tým nemala utrpieť kvalita, ale náš v našom predbežnom pracovnom harmonograme by e, sme e, teda mohli už možno koncom budúceho, e, teda koncom roka byť hotoví a mohli sa konať už aj nejaké trilógie. Ako to odhadujete? Vy myslíte si, že rakúske predsedníctvo by dokázalo takéto niečo v decembri už odštartovať? Máte na to mandát? Alebo sa točíme len v kruhu lebo ak by to bolo, potom by e, bolo veľmi dobre vedieť, či predsedníctvo je už skutočne pripravené na to, aby sa začali skutočné e, trilógy. A dovolte mi ešte e, jednu otázku. Spomínali ste viacročný finančný rámec. Ten jasne možno zahrnúť do tejto koheznej politiky. Spomínam si však, že Rakúsko veľmi jasne sa vyjadrilo v tom smere, že chce síce dostať viac finančných prostriedkov, ale nechce viac eh, platiť. Takže ako je to s vašim súhlasom eh, k eh, návrhom pána komisára Oettingera k e, VFF. E Či e, budete postupovať v intenciách parlamentu? Vedeli by ste nám k tomu niečo nové povedať, pretože to má určite veľké dopady na koheznú politiku. Hovoríte síce, že to je asi tretina celkového rozpočtu, ale v koheznej politike musíme počítať s desiatimi percentami krátení, teda nielen počítať, tak je to uvedené v návrhu komisie a to e, vzhľadom na komplikované výzvy e, znamená, teda aj v politikách, ktoré nemajú priamo dočinenia s koheznou politikou, ako ochrana klímy, výskum, inovácie, digitalizácia, e, všetky sú ale financované zo zdrojov koheznou politiky. Nože tam 10 krátenie nie je málo, takže možno k tomuto by ste nám ešte niekoľko vysvetlení mohli poskytnúť. Ďakujem. Ďakujem za EKR pani Tomašič. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne jedna jediná otázka nové členské štáty eh, oveľa eh, pomažne sa očakávalo dostávajú finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie. Ako eh, je možné zabezpečiť, aby tieto členské štáty podstatne rýchlejšie mohli obdržať finančné prostriedky z EU fondov? Ďakujem pekne, pán, pán Miltenburg z ALDE. Ďakujem veľmi pekne. Vítam vás, eh, pani ministerka, ďakujem za flexibilitu, za to, že ste nahradili svoju kolegyňu a moja skupina takisto chce zaželať eh, všetko najlepšie jej novorodenému eh, rodenému synovi. Ja som sa pozrel na program rakúskeho predsedníctva a prekvapilo má, e, že e, slovo subsidiarita sa tam objavilo aspoň 10 krát, ale e, slovo súdržnosť, kohézia sa sám sotva objavuje. Ako už povedal pán Van Nisteroj, koordinátor EPP, otázka teda je, je princíp subsidiarity tou myšlienkou, na základe ktorej budete chcieť zorganizovať aj vysoké E, teda zorganizovanie, e, zorganizovať aj podujatie na vysokej úrovni, e, ktoré sa bude týkať subsidiarity a bude do toho zahrnutá aj kohezná politika. Subsidiarita je samozrejme veľmi pekná, ale nie je to podľa mňa riešenie pre európske problémy. Používať len to slovo subsidiarita, tie problémy, ktorým dnes čelíme, myslím, potrebujú a vyžadujú viac, viac súdržnosti a druhá otázka, tá sa týka procesu rokovaní. A tu vy hovoríte, citujem vo svojom dokumente, že by ste chceli rýchlo a efektívne rokovať, e, aby ste e, teda odovzdali e, ten balík o mhm. obrane mhm. rumunskému predsedníctvu na konci roku. Turecka a e, ide tam aj o e, mechanizmus, e, e, ktorý rieši celý rad právnych otázok v cezhraničnom kontexte. Čo chcete urobiť na ochranu európskeho rozpočtu v prípade nedostatkov právneho štátu v členských štátoch? mechanizmu právneho štátu v niektorých členských štátoch. Na rade prebieha pomerne intenzívna debata, ale vy ako rakúske predsedníctvo by ste mohli veľmi pomôcť, aby sa urobil krok dopredu, ako ste už povedali vo svojom dokumente, aby ste to teda odovzdali rumunskému predsedníctvu ako balík už v pokročilom e, e, stave e, prerokovania. Takže boli by sme veľmi radi, keby ste nám na to mohli odpovedať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Papadimolis. Molis za skupinu GUE. Ja proedre. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani ministerka. Všetko najlepšie odkazujem a želáme novonarodenému eh, dieťatku za našu politickú skupinu. Prečítal som si eh, rakúsky program predsedníctva um, tých veľa strán, ale nenašiel som tam nič o kohezii. Myslím si, že dokonca ani som len nenarazil na slovo kohézia. Počul som aj v pléne eh, prejav pána spolkového kancelára Kurca a tiež nehovoril o, o kohézii. A pán Van Nistelrooy hovorí, že na strane 14 sa vyskytuje slovo kohézia. Ďakujem, pán Van e, Nistelrooy, takže vy ste to čítali naozaj veľmi pozorne. Takže moja otázka z tohto dôvodu. Ako to vidíte, e, v rámci vášho predsedníctva to, čo aj parlament teraz konštatoval. Ehm, nerovnováha v ostatných rokoch v Európe e, sa e, zvýšila si ste za alebo proti stanovisku, ktoré prezentoval Európsky parlament ako členský štát Európskej únie je Rakúsko proti e, týmto 10-percentným e, škrtom v rozpočte pre túto politiku. Chcete väčšie dokonca škrty, alebo ako to máme rozumieť? V polovici novembra sa má konať k tomuto rokovanie. S akými návrhmi pôjdete za rakúske predsedníctvo na toto stretnutie? Takže v tomto smere by sme radi od vás mali úplne jasné odpovede e, výbor chce nezávisle od príslušnosti k politickej skupine e, kohéziu, súdržnosť a nechce, e, aby táto politika bola oslabená. To počúvame od e, všetkých koordinátorov za EPP, za socialistov, ALDE, za ostatné skupiny a na toto potrebujeme jednoznačnú, jasnú odpoveď, lebo ak sa e, nič v tomto smere neudeje, potom to pôjde celé nespracované e, rumunské predsedníctvo. Ďakujem pekne. E, srdečne vás vítame, pani ministerka. Už sme tu mali raz e, príležitosť na výmenu názorov v e, výbore FEM. A ja želám všetko najlepšie. Pozdravujem pani ministerku Köstinger. Nie je to jednoduchá oblasť, ktorú ste prevzali na nadchádzajúce mesiace. Kohezná politika je naozaj jedna z najobsiahlejších a najkomplexnejších, o ktorej tu diskutujeme už celé mesiace. Preto sa môžem len pripojiť k slovám predrečníkom, že som bola veľmi prekvapená, sklamaná, že v predloženom programe rakúskeho predsedníctva je len 6 riadkov venovaných oblasti kohéznej politiky dnes vo výbore ste to nespomínali. Moto rakúskeho predsedníctva je Európa, ktorá chráni. To je e, dobré e, moto, ale máme taký dojem, že Európa, ktorá chráni, e, sa často, teda počas rakúskeho predsedníctva chce zameriavať len na jednu oblasť, a síce na ochranu vonkajších hraníc, migráciu a čo chýba hrozne sú veci týkajúce sa ochrany e, zamestnancov, ochrany klímy, e, ktoré mm, zohrávajú veľkú úlohu aj v oblasti koheznej politiky. A preto moja otázka. Európsky parlament v rámci viadočného finančného rámca žiada 30-percentné e, previazanie rozpočtových prostriedkov na klimatické ciele. Komisia stanovila cieľ 25 a ako to vidí Rakúska spolková vláda. Vieme, že Rakúska spolková Maďarsková vláda, už to spomínala kolegyňa Karel, v otázke európskeho rozpočtu má a veľmi to naformulujem obozretne, má veľmi e, reštriktívne stanovisko, čo je podľa e, nášho e, názoru nie tak, ako by to malo byť ako predsedajúca krajina, síce neutrálny sprostredkovateľ. Je tam cieľ, ktorý je oveľa nižší, než navrhuje pán komisár Oettinger, čiže Rakúsko je v podstate na strane štátov, ktoré Eh, kvázi blokujú. Takže neviem, ako to má celé fungovať, keď na jednej strane chceme viac európskeho rozpočtu a na druhej strane zároveň pani ministerka Kostinger eh, eh, si vyžaduje zachovanie poľnohospodárskych platieb minimálne rovnakej výške. To zachádza až do oblasti populizmu, ale možno by ste v tomto nám mohli poskytnúť viaceré informácie, ako už požadovala aj kolegyňa Krell. Ste ministerka pre ženy, ja som poverenkyňa pre rodové otázky nášho výboru výboru a teda aj otázka v tomto smere. Robíme si starosti, že v CPR k fondom horizontálny princíp rovnakého zaobchádzania a antidiskriminácie sa nejako stratil a preto sa vás chcem opýtať, ako chcete zabezpečiť, aby rodový mainstreaming aj naďalej, tak ako doteraz bol v koheznej politike, v regionálnej politike, aby zostal horizontálnym princípom a tiež eh, nediskriminovanie. Ako chcete prispieť k eh, rozvoju partnerského princípu? To je, myslím si, že jeden z veľkých výdobytkov ostatného obdobia zapojenie lokálnych, eh, lokálnych eh, orgánov, zapojenie občianskej spoločnosti do plánovania, do realizácie, do posudzovania štrukturálnych fondov. Takže sa vás pýtam, aký je váš postoj a aké kroky chcete v rámci tohto posilnenia partnerského princípu podniknúť. Spomínam Spomínali e, ste to tiež. My si robíme trochu starosti. E, vo vládnom programe sa to spomína ako priorita. Otázka zjednodušenia. No zjednodušenie to znie dobré. My zelení sme za zjednodušenie, ale samozrejme, že je tu stále nebezpečenstvo, že so zjednodušením sa nám tam stratia aj dôležité politické princípy, ako napríklad spomínaný princíp e, rodovej rovnosti a nediskriminácie. A pokiaľ ide o subsidiaritu, o ktorej hovoríte ako o druhej priorite pod eh, rúškom tohto skutočne tiež veľmi pozitívneho eh, názvu, viac práv pre mesta a tak ďalej. Ale predsa len, keď si prečítate celý program eh, aj postoj rakúskej vlády, máte taký dojem, že za tým motom subsidiarity sa skrýva akási opätovná nacionalizácia nielen v oblasti koheznej politiky, ale aj v oblasti ostatných politík. A preto sa vás chcem opýtať, či skutočne nevidíte, že tam toto nebezpečenstvo je a že e, posilnenie princípu subsidiarity nesmeruje nejak, na, nejak smerom k presmerovaniu týchto kompetencií opäť na regionálne úrovne. Ďakujem pekne za vaše odpovede, pani ministerka. Ďakujem veľmi pekne. Mám ešte dve mená na zozname. Na ďalšie otázky. Sú ešte nejaké ďalšie žiadosti o otázky? Budeme teda pokračovať týmito dvoma otázkami a potom vám dám e, slovo. Takže e, pán Nišmit. Ďakujem pekne, vážená pani ministerka. Eh, je mi potešením, že máme možnosť eh, si eh, takto vymeniť názory. Ďakujem pekne, že ste medzi nás prišli. Ďakujem za vaše úvodné slova. Nie je to jednoduchá úloha byť tu a zastupovať Elizabeth Köstinger v tejto naozaj veľmi obsiahlej oblasti, takže ďakujem, že ste sa k tomu podujali. Tieto kohezné prostriedky to sú finančné prostriedky, ktoré sa dostávajú priamo k našim obyvateľom, ktoré priamo pociťujú a preto sú pre našich obyvateľov automobilov aj natoľko dôležité. Všetci samozrejme poznáme tie komplikované témy a výzvy, ktoré e, musíme riešiť budúce mesiace, viacročný finančný rámec. E, to tu už bolo spomenuté. Dve technické otázky e, mám k návrhu komisie Doteraz miera spolufinancovania bola vypočítavaná na základe HDP na hlavu a teraz e, sa už črtá zmysluplná zmena. Majú sa zohľadniť aj dopady migračnej krízy, zmeny klímy, e, nezamestnanosť mladých. A moja otázka znie, ako, ako máte e, pozíciu k tejto zmene smerovania komisie? Môže to získať väčšinu na rade? A druhá otázka je, kohozné prostriedky mm, na základe návrhu komisie majú byť prepojené s akýmsi druhom podmienenosti a síce dodržiavanie zásad právneho štátu e, keďže v tejto oblasti viaceré krajiny majú problémy, zaujímalo by ma, či podľa tvojho názoru táto páka vôbec má nejakú šancu na to, aby bola presadená a získala väčšinu. K viacročnému finančnému rámcu ako členka výboru na kontrolu rozpočtu, ktorý e, často e, cestuje a e, sleduje projekty hradené z kohezných finančných prostriedkov, mám svoj vlastný názor aj k návrhu kolegu Oettingera. Myslím si, že musí byť možné možné ušetriť niekde a nenavyšovať dvakrát tak celkovú sumu, ale e, zjednodušenie tých podporných programov je e, mimoriadne dôležité. Ešte raz, kohezné prostriedky, to sú tie finančné prostriedky, ktoré občania v jednotlivých členských štátoch pociťujú priamo a tým pádom sú e, mimoriadne dôležité. Ďakujem pekne za odpovede. Ďakujem. Eh, pán Monskúr, prosím, máte slovo. Ďakujem, pani eh, presedníčka. Ďakujeme. A sme vďační za túto príležitosť vypočuť si tie línie, ktorým sa riadi rakúske predsedníctvo a ktoré si vytýčilo. Rakúske predsedníctvo sa za, e, bude poznamenané rokovaniami o Brexitu, e, viacročným finančným rámcom a súčasné obdobie nie je jednoduché. E, máme tu Brexit, migračnú krízu a narastajúcu priepasť medzi čistými prispievateľmi a poberateľmi z rozpočtu. Ale je to rozhodujúci moment, eh, aby sa rozhodlo o budúcnosti, ktorú eh, chceme pre európsky projekt eh, a pre 510 miliónov obyvateľov žijúcich v tomto regióne. Vo svojich pripomienkach ste pripomenuli, že politika súdržnosti je hlavným investičným nástrojom pre rast, rozvoj a vytváranie pracovných miest v Európskej únii. Odráža to solidaritu medzi štátmi a regiónmi, čo je základný princíp európskeho projektu a bez neho e, nerovnosť medzi regiónmi bude len naďalej narastať a e, ponechá našich občanov e, na strane tých znevýhodnených a v zhoršujúcej sa situácii. V prezentácii E, z FP sme videli veľký pokles e, finančných prostriedkov na túto politiku a to nás e, sklamalo. Je, okrem toho to ani nechápeme. Myslím si, že to bude mať hmatateľné dôsledky na náš systém, lebo politika súdržnosti nemôže byť len e, závislou od e, prispôsobovania viacročného finančného rámca e, rokovania medzi radou a parlamentom by mali mať za výsledok ambiciózny program pre budúci finančný, viacročný finančný rámec. Môžete rátať s našou konštruktívnou spoluprácou, ale aj odhodlanie zachovať silnú politiku súdržnosti, e, ktorá zodpoveda tým výzvam, ktoré nás čakajú. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Toto boli otázky a pripomienky od e, členov výboru e, REGI a koordinátorov politických skupín a teraz vám dávam slovo pani ministerka. Herzlichen Dank für Ihre Frage. Veľmi pekne ďakujem za tieto otázky a pokúsim sa ich zodpovedať v takých blokoch, pretože niektoré pretože tých otázok bolo pomerne veľa. Takže pokiaľ ide o účasť Európskeho parlamentu na stretnutí v novembri ktoré sa bude konať na úrovni Rady GAK. To je stretnutie s ministrami pre súdržnosť za ich účasti. No a toho času sa tam neplánujú žiadne ďalšie stretnutia, ale samozrejme, že k tomu budú informácie. Aj okrem toho e, viete, že sme vstúpili do novej fázy rokovaní, ktoré začali. E, teda sú to rokovania na obdobie 21 až 27 Čiže tu každý štát má svoje vlastné pravidlá. No a potom tu odznela otázka, ktorá sa týkala trialógov. Samozrejme, tento mandát nebude umožnený všetkým, ale určite pre určité časti to možné bude. aká bola tá podotázka, aké časti budú mať mandát. Áno, to potom si dovysvetľujeme. No a potom tu odznela otázka Európa, ktorá nás chráni. Nuž s Európou, ktorá nás chráni, tu by som chcela výslovne poukázať na to, že tu nejde len o to, že je to ochrana pred ilegálnou migráciou, ale moto predsedníctva na základe nových víziev, ktoré sa týka všetkých, takto sme si ho zvolili. Teda to sú výzvy, ktoré sa týkajú terorizmu, radikalizácie, ale aj e, dôsledky vojnových konfliktov v našom susedstve. Ale ide tu aj o intenzifikáciu medzinárodnej konkurencie, schopnosti medzinárodnej hospodárskej súťaže, ale ide tu aj o klimatické zmeny. To patrí tiež k tomu, najmä pokiaľ ide o podporu konkurencie schopnosti, integrácia, prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Je potrebné nájsť primerané opatrenia aj v rámci politiky súdržnosti, ktoré k tomu prispejú. Niektorí mhm. z vás eh, vždy znova eh, sa vyjadrovali v tom zmysle, že by som mala objasniť rakúsky pohľad na svet alebo na tieto záležitosti. No už dnes ja tu eh, som za predsedníctvo, za predsedníctvo v rade. Teda je to rakúske predsedníctvo, ale nebudeme hovoriť o našich vnútroštátnych záležitostiach, ale o záležitostiach rady téma financovania. To tu tiež viackrát odznelo a takisto aj viaceročný finančný e, rámec, kolega Plynul to má na starosti v rámci GAKu, no a špecifické rokovania vyplynú z horizontálnej diskusie a preto neslobodno predbiehať udalosti, najmä pokiaľ ide o sektorové konkrétne záležitosti. Môj kolega Gernot Blümel je v predsedníctve, teda predseda tejto rady pre všeobecné záležitosti. No a po každom stretnutí rady, kde sa diskutovalo o VFR, sa pán Blümel stretne s predstaviteľmi parlamentu a aj prezident Tajani bude mať možnosť sa na úrovni rady obrátiť priamo na hlavy štátov a vlád. Potom tu bola téma Európskej stratégie pre Alpy a makroregionálne štra- stratégie pre európske čiastkové oblasti, kde je, ide o partnerskú spoluprácu a vybrané rozvojové témy, kde je Rakúsko v oblasti Dunaja a Alp toto bude aktívne podporovať za podpory komisie, inštitúcií, ale aj parlamentu a výboru regiónov. A táto spolupráca bola veľmi napomocná, preto by sme v nej mali naďalej pokračovať. Ďalej tu odznela otázka, na čo by sa mala zameriavať politika súdržnosti. Myslím si, že to možno zodpovedať pomerne jasne, že sa musíme zamerať na tie najchudobnejšie štáty a regióny. Pokiaľ ide o mechanizmus cezhraničného riešenia problémov, tu zo strany Európskej komisie je veľmi zaujímavý návrh, ktorý je potrebný, pre hraničné a pohraničné regióny, ale momentálne ešte veľmi komplikovaný. No a my sme ochotní pustiť sa do diskusie so spravodajcami. Táto diskusia bude prebiehať už teraz v najbližších dňoch tu v Bruseli. Myslím si, že som zareagovala na všetky otázky. A ešte tá eh, rodová otázka. Tu by som tu by som rada zareagovala na to, že tieto horizontálne eh, ciele sa nám tu nestratili zo zreteľa. Tieto ciele sú zaintegrované do eh, kritéria výberu projektov. Tiež pokračujeme v partnerskom prístupe Tiež pokiaľ ide o morálny kódex pre partnerstva, to preniesieme z tých rokov 2014 až 2020. To bude platné aj v budúcnosti. No a keďže ste ma v tomto zmysle oslovili a keďže sme o tom hovorili aj vo výbore FAM, tu musíme poukázať na to, že práve tá rovnoprávnosť medzi pohľaviami naďalej ostáva prioritou, naďalej je dôležitá na európskej úrovni. Toho času nemáme žiadnu stratégiu a opäť by sme takúto stratégiu potrebovali a mali mať pre rodovú rovnosť a spravodlivosť. Hovorilo sa tu aj o téme subsidiarity. Európa a my sme, Európania, E, Európa je tu na to, aby sme veci riešili vo veľkom, aby naši občania v Európe sa cítili dobre, aby sa cítili bezpečne ako Európania, ale niektoré záležitosti sa určite vyriešia lepšie v malom a preto teda sa zameriavame tak veľmi aj na subsidiaritu. Ďakujem, veľmi pekne ďakujem. Áno, viem. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka. Ja ešte odovzdám slovo mojim kolegom na to, aby predniesli pripomienky a e, komentáre, pretože e, táto diskusia v našom výbore dnes je mimoriadne dôležitá. Snažíme sa naplánovať si prácu až do volieb do Európskeho parlamentu Naozaj sa na to zameriavame a snažíme sa naozaj urobiť zázraky, tak ako jeden z kolegov povedal dnes. Takže naozaj je mimoriadne dôležité, aby sme si vypočuli stanovisko rakúskeho predsedníctva. Takže teraz najprv dám slovo pani Kral a potom pánovi ministrojovi. Áno, ja mám pripomienku a otázku. Tá pripomienka sa týka toho, že myslím si, že toto je poprvýkrát, odkedy hovoríme v spolurozhodovaní rozhodovacom konaní o politike súdržnosti, že e, predsedníctvo nás neprizvalo na tieto rokovania na radu, keď sa hovorí o politike súdržnosti. Ja sa ospravedlňujem. E, som naozaj taká troška dotknutá, možno, že je to nedorozumenie, ale moja otázka je, a túto otázku preformulujem. Rakúske predsedníctvo vníma možnosti výjsť v ústrety predstavám eh, Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o VFR, aby sme na rade získali čo najskôr riešenie. Thank you. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán Van Áno, ďakujem. Ďakujem za odpovede. Ja uvažujem podobne ako pani Krell. Každá výmena názorov v minulosti a bola vítaná aj pozvanie e, bolo vítané. Ja som e, išiel sám za seba do Rakúska minulý piatok. Je to dôležité. To stretnutie sa týka ministrov, bodka. Ale ako organizujete toto? Vy ste e, predsa len viac než len predseda rady. Ako to prispôsobujete? Možno, že E, nemáte až taký pozitívny postoj k súdržnosti, ale aj e, Holandiania sú na tom podobne, ale nakoniec e, pred dvoma rokmi napríklad sa to, sme sa zamerali na mesta a mm, bolo to prijaté značením. Takže kde je to nadšenie, kde je tá inšpirácia, kde je to pozvanie? Thank you, Mr. Papadimolis. Ďakujem pekne, pani predsednička. To je po prvý krát, kedy zažívam predsedníctvo. Σας ρωτήσαμε Πώς βλέπετε τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού. Takže musíme sa zaoberať týmito témami, ktoré sú dôležité pre tieto návrhy, návrhy parlamentu v súvislosti s viacročným plánom. K tomu ste nič nepovedali, len ste odkázali na kolegu a ten tu nie je. A preto teda ma zaujíma, ako vy vnímate tieto návrhy zo strany komisára Oettingera, že tieto finančné prostriedky na súdržnosť sa majú krátiť o 10%, pro, e, percent, ale vy zase poukazujete na kolegov, ale pozvaná ste vy. Vy ste tuto e, na to, aby ste nám povedali, ako budúcnosť bude vyzerať. Zriedka som videla takú agresívnu a také agresívne e, predsedníctvo. Ďakujem pekne kolegovia za všetky vaše pripomienky. A pokiaľ ide o politiku súdržnosti v budúcnosti, e, samozrejme e, naši kolegovia vnímajú tieto otázky E, veľmi, veľmi, no, ako niečo veľmi blízke, takže očakávame tú výmenu názorov s vami. Takže prosím, um, ehm, odovzajte všetky tieto posolstva svojim kolegom a pokiaľ uh, vám to vyhovuje, odpovedajte už teraz na niektoré otázky. Áno, chápem, že sa ešte raz pýtate na tieto otázky. Ako som pred chvíľou spomínala, viacročný finančný rámec sa aj naďalej diskutuje. A ja som tu e, v zastúpení predsedníctva a preto nechcem e, hovoriť e, o národných záležitostiach a o tom, čo si myslíme o tejto téme. Samozrejme musíme sa postarať o to, aby bol dojednaný viacročný finančný rámec, aby bolo známe, aké finančné prostriedky sú k dispozícii pre koheznú e, politiku, aby tie finančné prostriedky e, mohli byť e, rozdelené v rámci cieľov koheznej politiky. A ešte k vašej otázke, pani Krel, pokiaľ ide o stretnutie v novembri, je to rada pre všeobecné záležitosti. To znamená, je to formálna rada a nie neformálna rada. A na formálnej rade sa zúčastňujú um, ministri a samozrejme um, všetku našu energiu koncentrujeme do týchto oficiálnych rokovaní, ktoré v novembri sa budú konať medzi našimi ministrami za kohéziu odpovednými. Ďakujem. Takže toto bola výmena názorov so zastupkyňou rakúskeho predsedníctva. Dúfam, že bude šanca, aby sme začali trialóg o niektorých spisoch, dúfam. Možno áno, možno nie v každom prípade vám veľmi ďakujem za to, že ste prišli na pôdu výboru REGI a ešte raz e, čo najsrdečnejšie pozdraví vašej kolegyni, blahoželáme k novorodenému synovi a dúfame, že budeme e, naďalej udržiavať počas e, rakúskeho predsedníctva konštruktívny dialog. Ďakujem vám. A teraz budeme pokračovať ďalším bodom eh, programu rokovania a to je 29. maja tohto roka Európska komisia prijala svoj návrh na nový Európsky sociálny fond plus. Môžem požiadať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 o našom stanovisku k Európskemu sociálnemu fondu plus. Európska komisia 29. mája tohto roka prijala návrh na nový e, Európsky sociálny fond plus. 11. júna tohto roka predseda predložil e, tento návrh e, výboru pre klímy a regi pre, pre klímu a REGI je jedným z výborov, ktorý má vypracovať stanovisko. A pani Breso teda vypracovala svoje prvé e, stanovisko na tento fond e, na dnešné rokovanie, takže si bude, vymeníme názory na e, tento fond 30, 3. septembra je termín na Employment Committee will adopt its final report on 27th of November. So I now give floor... Uh, takže 3. septembra uh, sa eh, predloží návrh stanovisko a 27. novembra sa na pôde EMPL príjme táto správa. Ďakujem, pani predsednička. Um, ja uh, chcem upozorniť na to, že máme uh, pomerne veľký časový tlak. Uh, všetci spravodajcovia, tí hlavní spravodajcovia, e, chcú čo najrýchlejšie e, postupovať. My samozrejme závisíme od časového harmonogramu výboru EMPL a e, ja som zdôraznila dnes aj E, spravodajkyni tohto výboru, že by bolo dobré koordinovať e, ten, to, všeobec, to všeobecné nariadenie e, a, a to proste tú správu jednotlivých fondov, pretože my síce už začíname pracovať, ale toho času sa nezdá byť dosť a nezdá sa, že by sa podarilo e, zároveň prijať pravidlá pre jednotlivé fondy a potom aj tie všeobecné pravidlá. Takže by som chcel požiadať našich spravodajcov, e, aby to zohľadnili, pokiaľ ide o Common Provisional Regulation. Pokiaľ ide o Európsky sociálny fond, tak viete, že je to základný nástroj únie na podporu zamestnanosti a na pomoc e, ľuďom, ktorí hľadajú lepšie pracovné uplatnenie a E, ide o investovanie do ľudského kapitálu v Európe, jednoducho povedané. A ten návrh prijatý komisiou predpokladá, že okrem Európskeho sociálneho fondu sa do tohto fondu plus zapoja aj iné fondy. Jednak iniciatíva pre zamestnanosť mladých, e, fond pre e, európsku pomoc, e, ktorým potrebujú a pre e, e, a fond pre oblasť zdravotníctva. Takže ide vlastne o niekoľko fondov, ktoré sa ocitnú v tomto jednom balíku. No a samozrejme Európsky sociálny fond plus je súčasťou celej série štrukturálnych fondov, ktoré dovedna vytvárajú investičné štrukturálne fondy a sú súčasťou Eh, toho, čo nazývame Common Provisional Regulation. Takže máme vlastne také rôzne eh, eh, škatulky, ktoré tak povediať okolo seba tak trocha občas rotujú. A preto aj tie lehoty na schvaľovanie sú také náročnejšie. Ja v prvom rade e, chcem povedať, že Európsky sociálny fond e, by mal naďalej zohrávať kľúčovú rolu pri vytváraní pracovných miest vysokej kvality a pri e, podporovaní sociálneho začlenenia, najmä pre znevýhodnené skupiny mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných potom a ľudí s, so zdravotným postihnutím. Takže to je to zameranie. A vieme, aká je e, dôležitý, aký je dôležitý e, rozvoj e, zručnosti a vedomostí v rámci vedomostnej ekonomiky. To je jeden z našich hlavných cieľov. A potom ďalšia téma, ktorá je súčasťou tých takých strategických línií vytýčených komisiou, to je udržateľnosť životného prostredia a E, klima, zmeny klímy. Takže e, prispôsobovanie sa e, týmto zmenám klímy a všetky tie politiky pre životné prostredie, to takisto je veľmi dôležité pre sociálny fond, ktorý musí vytvárať také modely priebežného vzdelávania, celoživotného vzdelávania, ktoré sa zameriavajú práve na tieto oblasti, to znamená na tie e, línie, do ktorých e, by mal e, tento Európsky, regionálny fond pre, Európsky fond pre regionálny rozvoj a ďalšie európske fondy prispievať. Takže bude samozrejme dôležité, aby vzdelávanie zohľadňovalo najmä v prípade najmä teda mladých ľudí, ktorí majú nízku mieru vzdelania, ktorí momentálne nie sú ani zamestnaní a ani sa nevzdelávajú, ale zároveň treba, aby to zahrnulo aj e, e, výskumných pracovníkov, e, učiteľov, aj podnikateľov. To znamená spoločné priority, ktorým sa musí celý, celé to usporiadanie prispôsobiť. A jeden z bodov, ktoré považujem za dôležitý a ktorý sa možno podceňuje v rámci súčasnej štruktúry to je jasná rola regiónov, pretože to sú poberatelia a zároveň aj správcovia tých fondov. A samozrejme, to sa musí odraziť aj v tom legislatívnom texte, aby sa na to nezabudlo. E, Štruktúrálne fondy, regionálna politika, fond pre regionálnu politiku a sociálny fond, to sú také dve nohy, dva piliere e, do piliere rozvoja Európskej únie bez e, samozrejme investícií do ľudského e, kapitálu a stratégií pre rozvoj Európskej únie by chýbal vlastne jeden pilier štrukturálnych politik Európskej únie. Samozrejme, myslím, že sa všetci dohodneme na tom, že e, treba pozitívne vnímať zámer komisie zjednodušiť normatívny rámec a že treba pracovať na väčšej efektívnosti pri plnení stanovených cieľov tohto sociálneho fondu. Ako pravdepodobne viete, lebo to platí pre všetky fondy, komisia nastolila ešte priamejšie prepojenie medzi európskym semestrom a investíciami do e, sociálne, Európskeho sociálneho fondu. A aj tu E, máme pred sebou celý rad e, programových cieľov. Na jednej strane tu máme odkazy, ktoré by sme podľa mňa mohli e, definovať ako nejaký všeobecný referenčný rámec a to je európsky semester, potom špecifické odporúčania pre krajiny a štrukturálne reformy. A to je tak trocha rámec, v, ktorom by sa mali využívať jednotlivé fondy. To treba zohľadňovať pri nastavovaní operačných programov. A potom tu máme ešte dva e, také programové celky, hlavné celky a jednak teda e, sociálny fond, e, to, ktoré patria pod sociálny fond. Na jednej strane sú to priority stanovené e, pre e, všetky štruktúrálne fondy a tie priority, o ktorých som hovorila a potom tie špecifické priority pre sociálny fond, no a potom ešte v prípade sociálneho fondu sa tu hovorí o európskom pilieri sociálnych práv. A to predstavuje dôležité e, zaintegrovanie e, tých programových e, referenčných referencií nášho fondu. No a potom národné a regionálne operačné plány sú niečím, v čom sa schádzajú e, všetky tie jednotlivé e, prvky, o ktorých som hovorila. A tam sa jednoducho musí zohľadniť všetko a v prvom rade ale to musí najmä na úrovni regiónov e, predstupovať e, ten e, konkrétny operačný rámec pre jednotlivé teritoria. A chcem ešte pripomenúť poslednú vec. E, tentokrát 25 to je taká dôležitá kvóta pre tento fond, ktorá sa musí venovať sociálnemu začleneniu Takže na jednej strane tradičné akti- politiky, aktívne politiky a politiky aktívneho zapájania do práce, na druhej strane e, téma sociálneho začlenenia a to teda e, je kvóta, ktorá sa odkazuje na pilier sociálnych práv, to znamená, to sú také tie špecifické e, témy e, sociálneho začlenenia a k tomu ešte e, 2,4 minimálne 2 e, až a maximálne 4 e, pre pre ľudí v obzvlášť e, zložitej situácii. A to je ďalšia dôležitá téma, ale globálne vidíme, že asi 30 zdrojov fondu sú, e, je určených pre politiky e, pre dôležité politiky, ale e, nie sú súčasťou toho tradičného zamerania e, sociálneho fondu. Takže tu sa bude treba, tu bude treba e, vyvinúť snahu na efektívne politiky, aby sme zamedzili tomu, aby tie tradičné politiky pre zamestnanosť stratili svoj význam. Takže toto sú také prvé postrehy. Na jednej strane myslím, že sa dohod- zhodneme na tom, že tieto nové ciele vyplývajú z konštatovania, ktoré už tu odznelo aj v predchádzajúcich debatách e, a vôbec v rozprávach v tejto dobe. To znamená, že čelíme situácii, ktorá je obzvlášť dôležitá, e, kde skutočne nastali rôzne dôležité škrty pre občanov Európy, e, pokiaľ ide o sociálnu podporu, politiku a preto treba politiku sociálneho začlenenia podporiť. A, e, to znamená okrem e, tých tradičných oblastí zamerania sociálneho fondu, to znamená vytváranie pracovných miest, e, podpora práce a tak ďalej. Takže to je taká výzva. A zároveň je potrebná dobrá koordinácia a načasovanie v nadväznosti na ostatné fondy a to treba takisto zobrať do úvahy. Myslím si, že sa e, budeme musieť snažiť skutočne pracovať všetci spoločne, pretože tie štrukturálne fondy čoraz viac musia uniesť aj tú ťaž tých e, tradičných e, cieľov Európskej únie a to pre nás a najmä pre orgány, ktoré riadia a mm, spravujú tieto fondy, e, predstavuje určitú, určitú výzvu. Je to dôležitá výzva, ktorá e, nebude jednoduchá. A už aj naši hlavní spravodajcovia o tom hovorili bolo by dobré, keby sme ešte pred záverom mali predstavu o tom, aké budú zdroje, komplexné zdroje e, toho viacročného finančného rámca. To je dôležité, aby sme vedeli, ako e, potom e, na úrovni jednotlivých fondov sa budú môcť realizovať jednotlivé politiky, lebo treba skutočne čeliť všetkým vlastne výzvam, ktorým, ktorým, s ktorými sa Európska únia potýka. Ďakujem veľmi pekne, pani Breso. Ehm, ďakujem. A ešte načasovanie lehoty, ako ste povedali. Ja by som mala byť schopná ešte pred prázdninami e, poslať e, náčrt textu, rozoslať teda kolegom aj s prvými návrhmi e, zmiena doplnení e, textu, aby sme potom, keď opäť e, začneme, mohli konkrétne prezentovať ten text tu na výbore a riešiť pozmenujúce návrhy. Kolegovia pravdepodobne dostanú ten text, pokiaľ teda bude to možné zariadiť tu e, vo výbore. Mali by byť schopní dostať e, ten text ešte predtým, samozrejme s predstihom. Ďakujem pani Breso, ďakujem. Myslím, že to bolo celkom jasné a zdá sa, že ste prakticky už e, pripravená, máte jasnú predstavu, pokiaľ ide o stanovisko. A teraz tieňoví spravodajcovia, pokiaľ ide o Ehm, teda ide o ten časový postup. My sme vlastne na stretnutí tieňových spravodajcov o tom už hovorili, takže máme celkom jasný pos, predstavu, jasnú predstavu o tom, ako to pôjde tu na pôde regii. Ďakujem pani predsedničky za propozície rozpožonzania. Milé kolegyne, kolegovia na ovoce, chcem poďakovať za návrh nariadenia komisii, za tento nový návrh Európskeho sociálneho fondu plus ide tu o zamestnanosť e, s naozaj dobrými podmienkami. E, obsahuje dôležité prvky kohéznej politiky, prispieva k trvalo udržateľnému rastu a k plnému využitiu zdrojov v Európskej únii. Legislatívny návrh e, Európskeho sociálneho fondu Plus e, integruje aj finančné prostriedky, e, ktoré boli doteraz riešené osobitne, ako spomínala aj kolegyňa. Ide o predchádzajúci Európsky sociálny fond, iniciatívu Sociálny fond pre mladých, e, pre sociálnu inováciu, zamestnanosť, zdravie. Myslím si, že je to krok správnym smerom je dôležité, aby e, sa spolu s touto koncentráciou eh, diala aj zjednodušenie, najmä na úrovni používateľov. A na to sa treba veľmi presne pozrieť, či sú to optimálne spôsoby riešenia, či postačujú. Komisia sa poprvýkrát takto rozhodla konkrétny rozpočet uviezť a nielen percentuálne sadzby, čo prispieva k transparentnosti aj pri eh, procese rokovania. Z perspektívy nášho výboru tam tiež vidíme dve položky 400 miliónov pre periférne oblasti a 200 miliónov transnárodné záležitosti týkajúce sa vzdelávania a zamestnanosti. Je tiež zrejme, že nový návrh komisie sa snaží, aby ESF Plus bol lepšie prepojený s európskym semestrom, aby šiel ruka v ruka s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny. To môže prispieť aj k e, realizácii týchto odporúčaní pre jednotlivé krajiny nie je ale úplne jasné, aké finančné prostriedky do tejto úlohy budú pridelené. Podľa môjho názoru by bolo dobre upresniť túto otázku. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že návrh komisie sa oberá správnym smerom, je dobrým východiskovým bodom a dúfam, že v spolupráci so spravodajkyňou sa nám podarí vypracovať dobrý dokument ako príspevok k ďalším rokovaniam. Ďakujem. Z EKR nevidím nikoho. Pán, pán Miltenburg, prosím, máte slovo. Ja e, som spokojný s návrhom komisie. Nesmieme ani tu zabúdať, že tu nejde len o investície do výskumu alebo prác obnovy a kultúrneho dedictva, ale je to veľmi dôležitá investícia do ľudského kapitálu. Návrh komisie podľa mňa je oveľa lepší než to, čo máme teraz v rámci Európskeho sociálneho fondu a e, aj vzhľadom na Európsky semester. Podľa mňa e, je e, tu viditeľné zlepšenie, to nehovorím len ja, ak zlepšíme hospodárstvo, e, samozrejme, alebo ak zlepšíme efektivitu, dokážeme viac s menším, s menším objemom peňazí a lepšie výsledky dosiahneme všeobecne aj na pracovnom trhu, nielen v oblasti vzdelávania ľudí, ale aj v, vo vytváraní pracovných miest. A po druhé, som rád, že sa takto spojilo tých 5 programov, ktoré dnes existujú osobitne. Ten prístup SF Plus bude e, flexibilnejší a efektívnejší podľa mňa a e, budeme mať aj menej e, byrokracie. Bohužiaľ, jedna vec nebola zohľadnená a to E, rozšírenie na e, e, to, tejto efekt, tohto zefektívnenia na európsky sociálny Európsky sociálny fond. Ja si myslím, že to by takisto zvýšilo efektivitu Myslím si, že e, spojenie všetkých týchto programov nebude len kozmetickou zmenou. A keď sa pozriete na navrhované e, nariadenie, tak je tam stále ešte veľa profesí a oblastí, kde treba hľadať synergické efekty v nadväznosti na také programy ako Horizont Európy, e, pokiaľ ide o výskum a vývoj v oblasti zdravotnej starostlivosti. No a potom rozpočet pre tú oblasť zdravotníctva v tomto, eh, eh, v tomto programe, ten je trocha prekvapivý, keď eh, hovoríme o zdravotníctve v cezhraničnom kontexte a všetky, v kontexte reforiem. Asi, asi by bolo žiaduce mať vyšší rozpočet na tento európsky program, aby sme zabezpečili nielen vzdelávanie, ľudí, ale takisto aj dobrý zdravotný stav a zdravotnú starostlivosť o ľudí. Ale dúfam, že komisia nám toto objasní. Ďakujem, e, pani Ivana. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja tu hovorím za moju kolegyňu a mám niekoľko pripomienok. Tento sociálny fond plus ostáva veľmi dôležitým nástrojom, aby ľudia dosiahli svojich sociálnych práv. A keď tieto fondy spojíme, týka sa to viacerých fondov, sociálny fond, mlad, iniciatíva pre mladých, potom znevýhodnené osoby, zamestnanosť a aj ten program pre zdravotníctvo. Musíme dbať o to, aby toto nebolo na úkor menších programov a aby to neznamenalo ich oslabenie. Naozaj tieto prostriedky museli byť účelovo viazané a o 20% narast, pretože za to sme my zelení naposledy tvrdo bojovali. A tiež potom 6% na cieľené rôzne opatrenia na podporu mladých ľudí, musí tam byť určitá hranica, tiež cieľ určitý určité percento ESF eh, plus investovať. To vidíme veľmi pozitívne, kriticky vnímame a to nikoho neprekvapí. My sme o tomto často hovorili, o úžšom prepojení na európsky semester a tiež adaptácia na Eh, odporúčania pre krajiny, s tým my zelení nesúhlasíme. A tiež nediskriminácia, rovnaké postavenie mužov a žien, to je to isté ako v článku 6 a to musí byť aj eh, v tomto EUSF 5 a toto máme aj v cpr čiže musíme dbať o to, aby neprišlo k oslabeniu tohto horizontálneho princípu a tiež partnerský princíp, ktorý tu v tom tomto nariadení trošku bol oslavený a odpadlo tam aj vymenovania aktérov z občianskej spoločnosti. To my musíme dosledovať zelený, aby to tam bolo v plnej miere dodržané. To, čo sme mali doteraz, aby mhm. neprišlo k oslabeniu. Ďakujem. Pani Mat. Pani Mat. Ja chcem poznamenať, že E, tých, tie 4 e, v novom sociálnom fonde plus vlastne je pomerne málo. E, to znamená, že v podstate komisia tomu neprikladala až toľko pozornosti, ako sa zdalo. Ale pokiaľ ide o zameranie fondu boj proti e, chudobe a e, sociálne otázky, to je 25 v tejto chvíli a e, uznávame, aj komisia uznáva, že čelíme naliehavej situácii, ktorú treba skutočne koordinovať, keď sa pozrieme na jednotlivé krajiny, tak napríklad v Taliansku je to 5 miliónov ľudí, v absolútnej chudobe v roku 2016 až 2017 o, o 1 milión 757 eh, eh, tisíc ľudí to narastlo, takže vysoké percento Talianov žije v chudobe. Taliansko, Grécko a podobné krajiny ešte nemajú napríklad eh, teda priateľnú dobrú situáciu a pokiaľ ide o prepojenie s európskym semestrom. E, napríklad v odseku 21 sa e, píše, že členské štáty by mali vyčleniť primerané e, čiastky práve na podporu ESF plus a vychádzajúc teda z od, osob, špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny a využívať e, viacročné plány investícií, ktoré sa predpokladajú v tomto pláne. A potom e, v rámci tzv. Common Provision Regulation sa v článku 15 hovorí, že komisia nebude mať len právomoc e, nútiť členské štáty modifikovať a revidovať operačné programy tak, aby boli v súlade s tými špecifickými odporúčaniami, ale môže jednostranne pozastaviť časť alebo celé platby v rámci programu. Chcela by som e, požiadať o objasnenie, e, čo má komisia na mysli tými primeranými odporúčaniami alebo napríklad tými špecifickými odporúčaniami. A potom ešte štruktúrálne reformy. Uvediem príklad z Talianska. Niektoré špecifické odporúčania na rok 2018 sa týkajú napríklad zníženia a e, podielu e, starobných penzií na verejných výdavkoch. A to pre nás absolútne nie je priateľné. Ďakujem vám. Thank you. Thank you very much. No other... Ďakujem. Nikto ďalší sa nehlási. Takže to boli pripomienky našich spravodajcov a tieňových spravodajcov. A teraz dám slovo zástupcom Európskej komisie. Chcete sa ujať slova? E, pani Demanti, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za slovo, ďakujem spravodajcom a tieňovým spravodajcom za pozitívnu reakciu celkovo na návrh komisie ohľadom ESF+. My práve e, teraz e, pracujeme na celom rade technických, technických prezentácií pre parlament, e, členov EMPL a podobne a samozrejme sme naďalej veľmi otvorení pokiaľ ide o požiadavky na technické objasnenia týkajúce sa nariadenia, pretože hoci to nie je asi nejaké prielomový návrh, tak predsa len sa tam spájajú rôzne programy a ďalšie veci. A možno to bude vyžadovať e, podrobnejšie vysvetlenie. Len e, pokiaľ ide o prepojenie ESF so semestrom a e, špecifickými odporúčaniami pre krajiny, Ambíciou komisie skutočne bolo ešte úzšie prepojiť tieto dva procesy bez toho, aby sa ohrozili tie prínosy a ciele jednotlivých procesov. Takže my e, veľmi e, dôkladne pracujeme na tom prepojení bez toho, aby sa ohrozilo na jednej strane to, čo je v investičných politikách a semester ako taký, ktorý má svoj proces politických diskusí s členskými štátmi a podobne. Preto sme nestanovali, nestanovili špecifické percento pre vlastné zdroje na základe špecifických odporúčaní pre krajiny, aby sme nechali priestor pre diskusiu v rámci stanovovania operačných programov, to znamená pre diskusiu s členskými štátmi, práve pokiaľ ide o mieru zdrojov z ESF+, e, ktoré by sa mali investovať do prioritných oblastí. V opačnom prípade by sa to možno vnímalo ako taká nejaká zvieracia kazajka, pokiaľ ide o stanovovanie konkrétnych percent, ale my sme otvorení diskusiám počas rokovaní na rade, samozrejme s členskými štátmi a aj s parlamentom Takže my veľmi oceňujeme e, vaše nasadenie a nadšenie a určite sme otvorení ďalšej diskusii. Ďakujem. Ďakujem, to bolo dôležité posolstvo, že ste otvorení ďalšej spolupráci a poskytnutiu ďalších informácií v prípade, že to bude potrebné. Pán Fanny Storoj. Oneskorili ste sa, prepačte, ja som bol vonku a uvažoval som ešte o predsedníctve a rozprával som sa tam ešte. Um, ale už som späť, aby som poukázal na jednu vec. Vo všeobecnosti uh, počujem jednu vec a to ma tiež znepokojuje. Máme to špecifické prepojenie s e, tými špecifickými odporúčaniami a tak ďalej. Ale ide o mieru, e, do akej sa to skutočne smeruje určitým smerom. Napríklad u nás v Holandsku sociálny fond ide, e, je spravovaný teda alebo nasmerovaný na ministerstvo sociálnych vecí a odtiaľ sa to potom ďalej spravuje. Ale skúsilo sa to urobiť aj na úrovni regiónov. To bol taký pilotný projekt a poňali sme to ako vlastne dve stránky jednej mince. A aj v Sofii sme na konferencii hovorili o tejto téme a tam sme počuli také obavy, že toto prepojenie by mohlo viesť k ďalšej, k ďalšej centralizácii. Takže na jednej strane by sa, e, dajme tomu, poskytli ďalšie peniaze členským štátom. Je dôležité, aby ten fond bol v súladom s politikami členských štátov. A pochopiteľne je tam dôležitá aj otázka subsidiarity a o tom sme hovorili aj s rakúskym predsedníctvom, ale to by som chcel objasnenie. Pretože e, malo by sa to robiť v regiónoch a mestách. Je to sociálny fond, ktorý by mal byť blízko ľuďom. E, myslím si, že toto nie je proste niečo, čo by sa malo riešiť len na ministerstve. This is the first time you recommend not to follow the experience of your country. Takže nie, e, treba sa neriadiť skúsenosťami vašej krajiny. A teraz pani Breso. <laughs> I agree with ja súhlasím s pánom pán ministerojom, toto je ten problém. Áno, Skutočne toto je tá obava. To znamená, e, tá potreba koordinovať regionálnu politiku rozvoja a politiku vytvárania pracovných príležitostí a e, vzdelávania koordinovať toto s tými všeobecnými odporúčaniami semestra, špecifickými odporúčaniami pre jednotlivé krajiny. Tu sa vlastne riskuje, že sa tak povedia renacionalizujú jednotlivé fondy a že ten sociálny fond sa oddelí napríklad od Fondu regionálneho rozvoja. Toto je tá základná obava. A to aj v pozmenujúcich návrhoch vidíte, že my e, tam vždy pripomíname princípy, týchto politík e, to, že sa môžu definovať e, v rámci nejakého národného plánu, ale sú v akomsi všeobecnom rámci, samozrejme, ale potom to konkrétne riadenie fondov a politík e, nemožno regionalizovať. Najmä vo veľkých krajinách je nemysliteľné napríklad mať politiku zamestnanosti rovnakú pre všetkých. Takže Mm, keby, keby takto narastali rozdiely medzi regiónmi, tak by sa vlastne takto renacionalizovali tieto zdroje. Pochopiteľne to je obava, ktorá hneď vyvstáva z toho textu a je to aj obava, ktorú sme e, mm, odkomunikovali s komisiou, aby, nás, e, aby nám poskytla povedzme, určité ubezpečenia. Toto je tá základná obava ale neznamená to, že by nebolo v poriadku, aby sa zohľadňoval e, ďalší priebeh e, rozpravy o európskom semestri a o tom, ako môžu jednotlivé krajiny realizovať politiky rozvoja a politiky e, v tomto konkrétnom prípade sociálneho začlenenia. A aj pani kolegyňa Amato E, napríklad o tom hovorila e, e, politiky, ktoré riešia mieru chudoby v niektorých krajinách, ale to ešte nemôže viesť k renacionalizácii sociálneho fondu. To je v podstate ďalším pilierom regionálnych politík. Bez toho by vlastne tie ciele politiky konvergencie únie neboli naplniteľné. Nemôžeme si napríklad predstavovať e, politiky inovácií v rôznych oblastiach bez prispôsobenia situácie v oblasti ľudských zdrojov, bez prípravy ľudí. Tieto ľud- tie politiky sa zameriavajú na ľudí. Ak ľudia nie sú pripravení, e, tak e, tie politiky nemôžu fungovať. Takže toto je veľmi dôležité. No a potom niekoľko kolegov sa vyjadrilo k ďalším aspektom. Otázka e, prispôsobenia Európskeho fondu a globalizácii. Hoci to nie je súčasťou toho komplexného balíka, nie je pochýb o tom, že to je jedna z tém, ktoré si vyžadujú často, pochopiteľne, prispôsobenie e, aktívnych politik práce a vzdelávania ľudí a to treba samozrejme zohľadniť. No a potom aj ro, ro, rodová rovnosť, e, myslím, že ani na to sa nezabudlo. Ja som o tom nehovoril, lebo som chcela byť stručná, ale tých, tých 10% pre politiky zamerané na mladých, to je dôležité, lebo v tomto prípade v podstate spájame skúsenosti z e, záruky pre mladých, pretože to vlastne e, spájame s e, sociálnym fondom plus. No a vlastne tu ide o využitie pozitívnych e, skúseností z e, záruky pre mladých a e, povedzme, že tomu ale e, dať e, ďalšiu alebo trochu inú štruktúru alebo urobiť to povedzme aj štruktúrálnejšie. To je jedna z e, základných politík, napríklad práve aj problematika nezamestnanosti mladých. To je veľmi závažná otázka v rámci problematiky nezamestnanosti v mnohých častiach Európy. Treba povedať, že nezamestnanosť mladých to v podstate vystupuje do popredia aj v problematike nezamestnanosti. Takže je správne, že to tam bolo zahrnuté, že sa na to nepozabudlo. Ďakujem. Thank you. Uh, here... Ďakujem veľmi pekne, takže tu by sme skončili našu prvú výmenu názorov a do 3. septembra očakávame prepracovaný návrh správy. Ďakujeme za veľmi rýchle vypracovanie tohto návrhu správy. Takže ďakujem veľmi pekne a teraz budeme pokračovať v našom dnešnom programe a máme na programe správu z Regi ad hoc misia do, Vaš- do Washingtonu. Tu sme si pána Omergiho k tomu E, vypočuli. No a teraz ideme schváliť rozhodnutia koordinátorov. Máme k tomu pripomienky. Áno, ďakujem. Takže tieto rozhodnutia koordinátorov sú schválené. Máme niečo na, do bodu rôzne? Nie, nie. Dobre, takže ďalšie stretnutie sa bude konať 3. septembra. Um, pani predsednička láskavo ďakuje. <laughs> Láskavo ďakujem tlmočníkom a ďakujem za ich prácu. Takže vám želám prekrásnu letnú prestávku. Želám vám krásne, šťastné, slnečné.